On y va, on y va. Regagnez votre siège. Poprosím vás, sadnite si na sedadla na vaše kreslo, aby sme mohli začať hlasovať. Bien, mesdames et messieurs, c'est évidemment pour... Euh... Dámy a páni, je to posledné veľké hlasovanie tohto volebného Eh, volebného obdobia. Ešte po obede eh, sa bude hlasovať o naliavých otázkach. Je to posledné pre mnohých z vás, pre mňa. A len som chcela upozorniť, eh, mrzí ma kvôli tlmočníkom, že sme 20 692 hlasovali, 100 tisícky pozmeňovacích návrhov Posledný krát vás poprosím, pripravte si vaše ramená, skôr než odídete na predvolebnú kampaň a potom ja vám želám teda veľa šťastia. Nous passons donc euh, au vote. Ideme hlasovať. Správa pána Vulianiča. Otváram hlasovanie menovité. Le vote est clos. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pani, správa pani Mecola. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá správa pani Mecola. Tiež menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa pani Kráca. Európske dlhodobé investičné fondy o celom texte. Prvý pozmeňovací návrh, kto je za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Za. Dvojka proti. Zdržali sa prijaté. NCP, otváram hlasovanie. Le vote clos. Uzatváram hlasovanie, prijaté. Článok 21, dve časti, prvá časť to je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, e, menovito, otváram hlasovanie.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 návrh komisie e, rukami, proti, zdržali sa, prijaté. Spravodajkyňa pani Kráca, dávam, dávam vám slovo, nech sa páči. V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým z výboru pre menové záležitosti i kolegom za rady pri tejto veľmi dôležitej otázke, kde ide o dlhodobé investície a financovanie. Chcem poprosiť, aby sme my teraz to e, e, dovršili tento, toto záverečné hlasovanie. V poriadku, budeme hlasovať za to odloženie, kto je za, proti, zdržali sa, takže to bude presunuté. Správa Meissner. Pán Schlitter má slovo pred hlasovaním. Monsieur Schlitter, vous avez la parole. Pán Schlitter. Ça marche? Oh, oui, maintenant. Voilà. Ja, det finns eh, flera viktiga... Áno, ďakujem v švedskej verzii je viacero prekladateľských chyb. Ja, by som, ja som na to upozornil aj na úvod plenárneho zasadnutia. Konzultoval som to e, s juristami, s právnikmi, lingvistami a doteraz sa tieto preklady, tento preklad nezmenil. Je to veľmi dôležité, pretože sa to bude týkať aj princípu rokovaní s ostatnými inštitúciami. Preto by som rád zdôraznil, že anglická verzia by e, e, sa mala brať do úvahy pri hlasovaní a potom e, právnici, lingvisti urobia zmenu v švedskej verzii lebo švédska verzia je skutočne v absolútnom protirečení s odtasnými verziami. Túto poznámku ste už urobili, pán Schlitter. Áno, vychádzame z anglickej verzie, ale je aj opravná verzia a to umožní každému, aby si veci overil. Pani spravodajkňa, nech, nech sa páči, pani Meissner. Ďakujem. Kvôli týmto chybám už bolo jedno odrečenie z útorka na dnes. mrzí ma, že sme len rokovali v angličtine. Chcem tomu povedať, pretože mnohí vôbec nevedia, o čom hlasujeme. Je to rámcová smernica pre námorný e, poriadok Máme e, dvojnásobnú predsa plochu ako pevninu na mori. E, dôležité sú tu modré biotechnológie a dôležité, aby všetko išlo v poriadku. Na to potrebujeme túto smernicu. Väčšina z vás to asi ani nevie, ja som to chcela len povedať. Dobre, ideme hlasovať o celom texte. Kto je za? 88, kto je za? Proti? Nie je to veľmi jasné. Overíme si to elektronicky. Číslo 88, pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz legislatívne uznesenie. Ešte, ešte návrh komisie zvyhnutou rukou, kto je za, proti, zdržali sa prijaté legislatívne uznesenie menovito. Le vote est clos. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa Gariga je do odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2015. Pozmeňovací návrh 20D menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 1, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Číslo 5 za. Proti. Prijaté. 21 za. Dobre. Peťku overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6D za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté 24. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté číslo 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté číslo 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté číslo 14, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 25 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 8 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 17 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 15. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 9 za, proti, zdržali sa, prijaté 27, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 28 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 11, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18 za. Chcete overiť predchádzajúcu druhú časť odseku 11. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 13, 3 časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté Dobre, overíme tretiu časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 10, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté 32. Menovite otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 20 originálny text za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dobre, overíme elektronicky číslo 20. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 19 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 4 e, za, proti, zdržali sa prijaté. A celé uznesenie e, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa Šváb. Porušenia práva hospodárskej súťaže blok 1, číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. A teraz návrh komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Legislatívne uznesenie menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa STAS, preprava odpadu, blok 1, číslo 34, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Blok 2 vypadáva celý návrh komisie za, proti, zdržali sa prijaté. Ešte je tu pozmeňovací návrh 35 za, proti, zdržali sa prijaté. Celé legislatívne uznesenie, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa Protasievič. Nové psychoaktívne látky. Balíček 48 pozmeňovacích návrhov, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 12, Libe, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa prijaté, 47 dve časti za, prvá <laughs> proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, návrh komisie za. No, bolo to jasné, ale ak to chcete overiť, druhá časť, číslo 47, druhá časť, overujeme elektronicky. Le vote est clos. Et c'est adopté. Prijaté. Návrh komisie za, proti, zdržali sa prijaté a menovite legislatívne uznesenie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa Jiménez Beseril. Je tam balíček pozmeňovacích návrhov Libe, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme číslo 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Mali ste pravdu. Návrh komisie, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Legislatívne uznesenie menovite. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa Peterle, rokovanie o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom. Číslo 4 za. Proti. Zdržali sa. Pri, zamietnuté 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Zdá sa mi, ale som ochotná overiť elektronicky číslo 5. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 6. Dobre, dvíhajte ruky za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. A tiež nie je jasné. Overíme si to elektronicky. Číslo 6 overujeme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 7 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté, to je jasné. Číslo 1 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 2 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Číslo 3 za. Proti. Zdržali sa prijaté. A teraz Zamietnuté, zamietnuté, zamietnuté, hovorí pani predsedajúce. To je naozaj posledný a teraz menovite uznesenie ako celok. Dobre, overíme si trojku elektronicky. Overujeme trojku. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté a ideme na celé uznesenie. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Návrh uznesenie výboru AFET e, náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť odsek 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Uznesenie menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Procedurálna otázka? Nech sa páči, máte slovo. Oui, vous donne la parole. Thank you, Madam President. Ďakujem. Opätovne hlasujeme o správe, ktorá ide podľa Eh, hlúpych eh, pravidel o nedemokratickom Rusku, ale keďže je tu lehota, nie je to o, eh, faktická poznámka, hovorí pani predsedajúca. Vaša vláda zatýka množstvo aktivistov, uväzňuje. Pokračujeme v hlasovaní, hovorí pani predsedajúca, pokračujeme v našej práci. A ideme teda pán Popozemko. Et donc nous voulons le saluer. Chceli by sme pána Popozemka, ktorý je tu ako host oficiálny na tribúne pozdraviť. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Ďakujem, že ste tu dnes medzi nami. Pani Arms. Motion d'ordre. Je to faktická poznámka? Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia,